I would like to ask former... Chcel by som teraz poprosiť, aby, aby sa tu v sále usadili bývalí podpredsedovia, predsedovia, bývalí predsedovia Európskeho parlamentu. Máme tu isté viacerých bývalých predsedov a predsedníčok Európskeho parlamentu. Poprosím vás, aby ste prišli sem a usadili sa k nám. Nech sa páči, pán predseda Petering, to sa týka aj vás. Nech sa páči, pán predseda Cox Fonten, pani Fonten, ako bývalá predsednička. We would like to start together with you. Dovolte, aby sme začali spoločne. We are hosting seven from President Borrell is... Predseda Borrell, celkovo to máme sedem bývalých predsedničok, predsedov. Srdečne vás vítam všetkých. Okay, predseda Hensch. Predseda Pat Cox práve prichádza. Okay. In a couple okay. of minutes they will be here. Two, three minutes. And Madame Fontaine. Mm, pani Fontaine príde za 2-3 minúty. Aj pán baron Crespo tiež príde za pár minút. Sú to všetko bývalí predsedovia Európskeho parlamentu. say we will not have we will not have a, we will not have a second round, so we can wait. We will not have a second round, so we can wait. Neuskutoční sa druhé kolo volieb, takže môžeme kľudne počkať aj pár minút, nemáme sa kam ponáhľať, nemusím tomu nič dodať už, takže poviem iba to, že nemusíme čakať na výsledky druhého kola, že nebude tak, že 2-3 minútky neznamenajú v tejto situácii pre nás nejakú veľkú časovú stratu. Oh, Pani predsednička Fontaine a pán baron Crespo, bývalý predseda. Takže teraz prišli dvaja bývalí predsedovia. Srdečne vás vítam petovne v Európskom parlamente. Je to konec koncov vaša inštitúcia. po Takže po prerušení pokračujeme v našej schôdzi. Dovolte, aby som vám oznámil výsledok. Počet odozdaných hlasov 699, prázdnych respektíve neplatných hlasov 29, 670 odozdaných hlasov, absolútna väčšina, dosahuje 336, v rámci hlasovania príslušní kandidáti dostali nasledný počet hlasov. Pán Deva 142, Pan, pán Martin Schulz. Pán Martin Schulz. 387 hlasov. Pani Diana Wallis. Pani Diana Wallis. 141 hlasov. Pán Martin Schulz otrzymał Pán Martin Schulz získal absolútnu väčšinu platných odovzdaných hlasov a tým pádom bol zvolený za predsedu Európskeho parlamentu. Congratulations! Srdečne vám gratulujem. Congratulations, Mr. President Schulz. Srdečne vám gratulujem, pán predseda Schulz. Som si istý, že pod vašim vedením Európsky parlament bude aj naďalej eh, kľúčom demokratického centra Európskej únie. My ako členovia Európskeho parlamentu máme naše povinnosti, musíme spoločne postupovať a musíme vytvárať prepojenie k európskym inštitúciám. Všetci sa na vás poliame, pán predseda, a veríme, že Európsky parlament aj naďalej bude srdcom európskej diskusie, bude to miesto, kde sa budú vytvárať európske politiky, ktoré budú prospešné pre našich občanov. Teraz dovolte, aby som vás, pán predseda Šulc, vyzval, aby ste predstúpili k pódiu a aby ste ma nahradili na tomto kresle ako novozvolený predseda Európskeho parlamentu.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 Dámy a páni, kolegyne, kolegovia, ďakujem vám za tento úžasný výsledok. Väčšina z vás ma až do tejto voľby poznala ako predsedu jednej z politických skupín. Bola to tá jedna z politických skupín a tá veľká dôvera, ktorú ste mi dnes prejavili, je skutočne veľkosťou pre mňa. Zo všetkých síl spravím všetko preto, aby som vašu dôveru nesklamal a aby som zabezpečil výrazný vplyv pre náš parlament. Ako predseda parlamentu by som chcel moju funkciu vykonávať tak, aby tí, ktorí ma dnes zvolili, mohli sebavedome obhajovať svoju voľbu, aby tí, ktorí ma nezvolili, boli z mojej práce pozitívne prekvapení. Budem a chcem byť predsedom všetkých poslancov a chcem, dámy a páni, obhajovať vaše práva. Aber mein Dank gilt zunächst Ihnen, Najprv by som sa chcel poďakovať vám, pán predseda Buzek. Boli ste prvým predsedom inštitúcie EÚ, ktorý pochádza z hnutia za slobodu vo východnej Európe. Prostredníctvom vašej voľby, prostredníctvom vykonávania vašej funkcie ste potvrdili triumf demokracie nad eh, diktatúrou. Bol to veľký symbolizmus, to, ako ste dôsledne vykonávali vašu funkciu, ste zdokumentovali slobodu Európy ako nikto iný pred vami. Ďakujem pekne, pán Jerži Buzek. Liebe Kolleginnen und Kollegen mit Demut. Kolegyne, kolegovia, Túto funkciu dnes preberám s pokorou. Európa zažíva búrlivé časy. Pre mnohých občanov v Európe sú to ťažké časy. Moji rodičia ešte patrili ku generácii, ktorý sa riadila heslom naše deti sa raz budú mať lepšie ako my. A jednoducho máme sa aj lepšie. Ale dnes už nemáme tú istotu, že naše deti sa budú mať tak dobre, ako sa máme my dôsledku hospodárskej krízy v mnohých krajinách došlo k nárastu chudoby a nezamestnanosť predovšetkým u mladých ľudí dosahuje dramatické rozmery. Vy, mladí ľudia, protestujete na uliciach Európy proti hospodárskemu systému, kde pár vyvolených má zisky a straty musia znášať ostatní. E, a práve v posledných dňoch vzniká dojem, že anonimné ratingové agentúry v New Yorku sú silnejšie ako demokraticky volené parlamenty a vlády. A jednoducho tu musíme e, povedať jednoznačné nie. Lebo ináč tu vzniká kríza dôvery voči inštitúciám a politike, voči, voči národným a európskym inštitúciám. Táto kríza dôvery ohrozuje aj vieru v európsky projekt mnohí ľudia sledujú našu prácu s nevolou. Nie sú si istí, že či to, čo konáme, je správne. A musí nám byť jasné, že ľudia v Európe sa menej zaujímajú o inštitucionálne diskusie, podstatne väčšie starosti si robia o svoje pracovné miesta, o, o svoje dôchodky, sociálnu spravodlivosť. Im ide o zdravé potraviny a o čisté životné prostredie. Musíme sa snažiť, aby my sme E, lepšie načúvali týmto ľuďom. Lebo tu, dámy a páni, toto je miesto, kde sa zastupujú záujmy obyvateľov Európy. Tu sedia zástupcovia európskeho ľudu. Preto hovorím, že občania, ktorí nám vyslovili svoju dôveru v priamých voľbách, očakávajú a oprávnenie, že budeme bojovať za ich vec. Viem, a som na to hrdý, že všetci kolegovia v tejto inštitúcii sa považujú za obhajcov svojich voličov. Za to sa vám chcem podekovať všetkým. Ale, dámy a páni, poprvýkrát od založenia sa zlyhanie Európskej únie považuje za realistický scenár. Už niekoľko mesiacov jednoducho sa únia náhli od jedného krizového samitu k ďalšiemu Rozhodnutia, ktoré sa týkajú nás všetkých, každého jedného človeka v tejto sále, každého jedného občana, e, prijímajú tieto rozhodnutia predsedovia vlád za zatvorenými dverami. Pre mňa je to návrat do doby, ktorú sme považovali v rámci európskej politiky za prekonanú. Pripomína mi to e, Viedenský kongres v 19. storočí. ktorý totiž platila zásada, tvrdo presadzovať národné záujmy a to bez demokratickej kontroly. Naproti tomu sa opiera povinová Európa o to, že naše záujmy nie je možné oddelovať od záujmov našich susedov. Ide tu o to, že Európska únia nie je tak povedať s hroznovým súčtom, v ktorom musí jeden prehrať, aby E, iný mohol zvíťaziť. Je to presne naopak. Buď teda prehráme všetci, alebo všetci zvíťazíme. Základným pravidlom je metóda spoločenstva, čo nie je žiadny technický pojem, ale táto metóda je duchom Európskej únie. Čo to teda konkrétne znamená? Znamená to, riešiť konflikty prostredníctvom dialógu a konsenzu. Namiesto práva silnejšieho je nevyhnutné presadzovať solidaritu a demokraciu. Je nutné zabezpečiť rovnováhu medzi záujmami malých a veľkých štátov, medzi severom a juhom, východom a západom a predovšetkým je nutné postaviť blahobyt všetkých nad individuálne záujmy. To je zmysel európskeho procesu zjednocovania a to, dámy a páni, pretrváva už mnohé roky, mnohé desaťročia. A toto bola samozrejma a veľmi úspešná práca. Ale tento projekt spoločenstva utrpel isté škody. V posledných dvoch rokoch sa nielen zmenilo vnímanie problémov, ale aj tá metóda, ako sa tieto problémy riešia, sa zmenili. Dochádza tu, tak povedať, k inflácii samitov a je to fixácia na tieto samity a to vlastne, dalo by sa povedať, že vylúčuje významným spôsobom jediný priamo volený orgán spoločenstva Európsky parlament a jednoducho aj kolegovia v národných parlamentoch sú považovaní za určité, určitý nápomocný nástroj, lebo oni vlastne musia potom realizovať to, čo sa dohodne na týchto samitoch v Bruseli. A chcel by som vám povedať, že takáto nedostatočne demokraticky legitímna politika je vnímaná občanmi ako diktát z Bruselu. A to presne vedie k tomu, že my a celá Európska únia musíme za to zaplatiť cenu. Že tu vytvárame určitú živnú pôdu pre protieurópske nálady. A pevne verím, že Európsky parlament sa nebude iba nečine prizerať. Ten, kto si myslí, dámy a páni, že je možné vytvoriť viac Európy tým, že bude menej parlamentarizmu, tak tomu by som chcel povedať, že, že musíme eh, proti tomu bojovať. A vyzývam vás k tomuto boju. Das zwischenstaatliche Abkommen über eine neue Fiskal Medzištátna dohoda o novej eh, fiskálnej únie prvou skúškou pri rokovaniach neboli zástupcovia eh, nášho parlamentu. Boli tu kolegovia Brok, Galtieri a Ferovstad. Oni prišli s požiadavkou Európskeho parlamentu, aby na jednej strane bola rozpočtová disciplína, aby to bolo prepojené s rastom a zamestnanosťou. Najprv E, sa zdalo, že sa nepodarí presadiť. Nakoniec zdá sa, že prostredníctvom tlaku Európskeho parlamentu dochádza k určitým zmenám aj v tejto oblasti. Pevne verím, že to bude aj ďalej takto pokračovať. Takže takéto vyváženie rozpočtovej disciplíny a hospodárskeho rastu, to je to, čo od nás očakávajú naši občania a na to, aby to fungovalo, ja očakávam, že pri samitoch, európskych samitoch budeme ako parlament sedieť pri jednom rokovacom stole. Nie je možné, že sú pozvané všetky európske inštitúcie, len Európsky parlament nie. Európa je spoločenstvo založené na hodnotách, dámy a páni. Od kandidátskych krajín žiadame prísne dodržiavanie kodanských kritérií. Ja si myslím, že náš parlament sa musí zasadzovať za to, aby aj v rámci členských štátov sa uplatňovali princípy demokracie, základných práv a slobod, že to musí byť samozrejmosť. Ten, kto poruší a chartu základných práv musí počítať s našim odporom. Jednoducho, ako parlament je to naša spoločná e, úloha. A preto dovolte, aby som aktuálne Dovolte preto, aby som aktuálne k tomu dodal, že zajtra budeme viesť kontroverznú rozpravu o situácii v Maďarsku. Predseda vlády Orbán oznámil predsedovi Európskeho parlamentu, že zajtra Európskom parlamentu bude prezentovať svoj názor na celú situáciu. Ja som konzultoval predsedov politických skupín a tí, s ktorými som sa ešte nemohol stretnúť, sa ešte stretnem a budeme diskutovať a ja som toho názoru, že by sme to mali e, spraviť, mali by sme splniť želanie e, predsedu vlády Orbána, ak bude súhlasiť dánske predsedníctvo, mali by mať možnosť tu vystúpiť a prezentovať svoj pohľad na vec. Lebo práve to je to, čo myslím, že Európsky parlament jednoducho musí viesť aj takúto kontroverznú diskusiu o situácii v Európe a preto je dobré, keď príde zajtra predseda vlády Orbán a ja si myslím, že je dobré, aby tie výsledky, ktoré tu chce prezentovať komisia, dôležité je, aby sa o týchto veciach diskutovalo a dôležité je, aby sa mohli do diskusie zapojiť aj opozícia v Maďarsku a občianská spoločnosť a jednoducho a toto je miesto, kde sa riešia kontroverzné otázky v Európe. Je to Európsky parlament. Preto je dobré, keď k nám príde predseda vlády. Mojou úlohou ako predsedu Európskeho parlamentu, ako predsedu jednej z centrálnych inštitúcií EÚ je to, že chcem bojovať proti tej fixácii na samity a princípu renacionalizácie. Tu chceme viesť kontroverzné diskusie, chceme diskutovať o smerovaní Európskej únie a jednoducho dôležité je, aby naše slovo malo príslušnú váhu. Osobitne dôležité bude dosiahnuť to, aby sme rokovali na jednej úrovni s radou, či to pôjde o finančný výhľad, alebo reformu polnohospodárskej či regionálnej politiky alebo rybnovej politiky, alebo či pôjde boj proti klimatickým zmenám, a legislatív finančných trhoch, či pôjde o spravodlivosť a vnútorné veci alebo obchodnú politiku, Európsky parlament získal obrovskú dodatočnú zodpovednosť. Už dva roky vlastne platí Lisabonská zmluva a podľa môjho názoru ešte sme ani zďaleka nevy, nevyčerpali jej možnosti my ako zástupcovia občanov. Ten prínos vo forme našich právomocí, v našom prípade ísť aj do konfliktu, to musí byť naš spoločný cieľ. Dôležité je zvýšiť viditeľnosť parlamentu a samozrejme vyžaduje si to aj kritický prístup k dohodám v rámci prvého čítania. E, ja to volám také urýchlené konanie, urýchlený postup. Preto by sme mali diskutovať aj o našej vlastnej práci. Toto všetko môže fungovať iba vtedy, ak e, naša inštitúcia bude v poriadku. Ja sa budem opierať o pomoc našej administratívy a zabezpečím to, aby parlamentné orgány a všetci poslanci mali k dispozícii ten rámec, ktorý potrebujú na optimálne plnenie našich úloh ako zákonodarcov. Vážené kolegyne, kolegovia, nebudem žiadnym príjemným predsedom. Budem predsedom, ktorý si bude vymáhať rešpekt výkonných zložiek voči parlamentu a ktorý sa bude zasadzovať za záujmy občanov. Budem predseda, ktorý zastupuje silných poslancov, ktorí sa zasadzujú o záležitosti svojich občanov. Je to predseda, ktorý skutočne sa pokusí vykonať skoro všetko, skoro všetko v jeho silách, aby sa e, stratená dôvera ľudí v proces jednocovania opätovne získala. Pokúsim sa vytvoriť alebo dosiahnuť načenie pre Európu. Kolegyne, kolegovia, mnohí ľudia riskovali svoje životy Mnohí prišli skutočne o život, aby vybojovali parlamentné práva a parlamentarizmus. Prvý slobodne zvolený predseda ústavodárneho zhromaždenia v Tunise Mustafa Ben Jafar spolu so svojimi kolegami získavajú prvé parlamentné skúsenosti a preto sleduje, ako postupujú parlamenty v Európe a sleduje samozrejme aj to, čo robí Európsky parlament. V Líbii kde despotický vládca viedol vojnu proti vlastným občanom, otvorila Európska únia ako prvá svoje veľvyslanectvo a týmto pádom poskytla tamojším ľuďom nádej v zložitej situácii. Pri odovzdávaní Sacharovej ceny pred niekoľkými týždňami tam bola odvážna mladá blogerka a statočný bojovník proti Kadáfiho režimu, a nás dojali svojim zanietením za európske hodnoty na Blízkom východe sa nás neustále pýtajú, ako je možné, že Európe sa podarilo, aby z nepriateľov sa stali priatelia. Ako sa nám podarilo to prekonať e, rozdielne národnosti, náboženstva a svetonázory. Ako sa nám to podarilo prekonať a zrásť v jednotnú Európu. Čím viac od Európy vzdialujeme, tým pozitívnejšie sa o Európe hovorí. Snažme sa spoločne o to, aby sme toto nadšenie za Eh, európske zjednocovanie priniesli späť do Európy. Európa je fascinujúca myšlienka. Myšlienka, ktorá vznikla ako reakcia druhej polovice 20. storočia na udalosti prvej polovici 20. storočia. Ako teda vyzerala prvá polovica 20. Eh, storočia? Nenávisť, veľmocenská politika, štvanie proti druhým, pohrdanie človekom, zákopy pre svetovej vojny, Stalinové gulagy a plynové komory osvienčime ako najtemnejší bod v dejinách civilizácie. V druhej polovici 20. storočia potom nastáva zjednotenie Európy a vytvárajú sa spoločné európske inštitúcie, ktoré zabezpečili Európe najdlhším obdobím blahobytu a mieru. 1989 padla železná opona. Nemecko sa opätovne zjednotilo. V rokoch 2004 a 2007 bývalé krajiny Varšavskej zmluvy pristúpili do Európskej únie a vytvorili e, kultúrnu a politickú jednotu tohoto umelo rozdielného kontinentu počas 40 rokov. Aký je to úspešný projekt? Prečo sme sa odnaučili byť na toto hrdí? Prečo pripúšťame, aby sa o tomto jedinečnom historickom úspechu hovorilo negatívne? Dámy a páni, môj starý otec bojoval v prvej svetovej vojne. O 20 rokov neskôr môj otec išiel do druhej vojny. Bola to vojna, ktorou zločinecký Hitlerov režim rozdúchal oheň na celom svete. Ja som vyrástol eh, na pomedzi troch krajín malom meste, kde ľudia museli na hraniciach čakať v dlhých radoch, keď chceli navštíviť svojich susedov a príbuzných Belgicku a Holandsku. Prekonali sme vojnu a hlad. Otvorili sme hranice. Pohrdáme rasizmom a xenofóbiou. Dnes žijeme v slobodnej a otvorenej Európe. Je to Európa, ktorá môže byť pyšná na svoju kultúrnu rozmanitosť. Preto pripravme túto Európu na 21. storočie, aby aj pre mladú generáciu, pre naše deti a ich deti, to bol prísľub hospodársky silnej, sociálne spravodlivej, slobodnej a demokratickej európskej domoviny. Toto je naša spoločná úloha. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ďakujem vám veľmi pekne. So, meine... No, dámy a páni, ešte raz eh, vám srdečne ďakujem. No a podľa programu teraz vystúpia predsedovia politických skupín. No a ako prvý eh, dostáva slovo kolega Jozef Dol za EPP. Nech sa páči. No, vážený pán predseda, milý Martin, kolegyne, kolegovia v mene politickej skupiny EPP by som aj ja osobne chcel poďakovať a zablahoželať Martinovi k jeho novému postu. Chcel by som zažiadať e, veľa e, síly, energie, odvahy, tak aby si tak hrdo a zodpovedne a dôstojne viedol túto inštitúciu, ktorá zastupuje 500 miliónov občanov. Ale rovnako by som chcel spomenúť aj pána Devu a pani Wallis, ktorí kandidovali na predsedníctvo tejto skupiny. A aj keď musím povedať, že nové najväčšie skupiny na začiatku volebného obdobia prijali politickú dohodu a po sebe prevziať predsedníctvo Európskeho parlamentu. Moja skupina rešpektuje vašu kandidatúru a ďakujeme za váš príspevok v rámci týchto volieb. ale milý Martin Schulz, rád by som chcel poďakovať aj tvojim predchodcom, hlavne Jerzimu Buzekovi, ktorý poskytol svoje štátnické schopnosti Európskemu parlamentu. Hans-Gerd Pöttering a, a všetky, všetci ostatní predchodcovia, na začiatok Simone Weil, predsednička všeobecne voleného parlamentu. Chcel by som vám poďakovať eh, za to, že ste svoje schopnosti dali do služieb Európskemu parlamentu. No, počas rokov sme mali možnosť spolupracovať ako predsedové skupín. Vaše politické názory po väčšine nezdielam. No a naše názory sa v mnohých veciach odlišujú, avšak a to nám nebranilo v tom, že sme vám vyslovili dôveru v týchto ťažkých časoch, ktoré prežíva Európa. To je pre nás to, čo nás spája, pre nás dôležitejšie ako to, čo nás rozdeluje. A pán predseda, vy ste preukázali svoju rozhodnosť zastupovať Európsky parlament voči národným záujmom. Naša skupina vás v tejto chvíli podporuje, avšak vieme, že nadchádzajúce mesiace budú pre Európy jedný z najťažších od vzniku Euró- Európskej únie. Vy ste uvedli tri priority. Podpora metódy spoločenstva, angažovanosť pre metódu spoločenstva a záchrana metódy spoločenstva. Nie je nič dôležitejšie, ako chrániť uh, úroveň spoločenstva, všeobecný záujem záujem a, a chrániť malé štáty pred veľkými štátmi. A rovnako treba predchádzať nečinnosti. Dôležité momentálne je, aby sme prekonali krízu a aby sme našli cestu k silnejšej Európskej únii. Je na čase občanom ukázať, že euro je silná mena, ktorá vydrží. Ale to znamená, že musíme urobiť to, čo sme mali urobiť pri jeho vzniku. Vytvoriť hospodárskú a finančnú, finančné riadenie. Dôležité je, aby sme sa správali zodpovedne voči všetkým 500 miliónom obyvateľom. Ak budeme dodržiavať a snažiť sa o to, čo sa snažili už zakladatelia EÚ, totiž o zjednotenie osudov, a zmierenie osudov národov a ľudí, ktorí e, proti sebe v minulosti bojovali. Snažili sa o to všetci zakladatelia. No a snažíme sa o to dnes aj my, aj napriek hospodárskym problémom, ktoré máme, aj napriek zmenám na celom svete. Naša generácia nemôže zlyhať. Je absolútne nevyhnutné prekonať finančnú krízu, treba prekonať krízu dôvery tak, aby sme zaistili lepšiu budúcnosť našim deťom. Vy, pán predseda, milý kolega, ako zvolený zástupca Európskej únie, zohrávate vedúcu úlohu. Treba preukázať dostatok zodpovednosti aj voči komisii ako strážkyni Zmluvu Treba zaistiť o skutočnú hospodárskú a finančnú konvergenciu. Len tak sa nám podarí zaistiť rast. Pán predseda Schulz, ako predseda Európskeho parlamentu budete musieť čeliť mnohým výzvam. My vás pritom podporíme, aby ste tak robili v európskom duchu. A rovnako vás budeme podporovať, aby ste tieto signály vysielali aj v iných krajinách, ako napríklad na Ukrajine, kde pani Timošenkovú zatkli, boli porušené jej práva, alebo v krajine ako Sýria, kde zmena alebo kde sa potláča vôľa obyvateľstva po zmene. Naši predchodcovia sa snažili o posilnenie, rovnako ako vy, úlohy Európskeho parlamentu. A to samozrejme mysle transparentnosti a zodpovednosti jednotlivých poslancov. My vás pritom podporíme. Vážený pán predseda, vy teraz vidíte inštitúciu, ktorá nemá na svete obdoby. Príjmame zákony a vy budete 2,5 roka predsedom parlamentu, ktorý, ktorý chce presvedčiť radu, že výzvam môžeme čeliť len spoločne. Vždy, keď budete zastupovať integrovanú, solidárnu Európu, Európu, ktorá hľadá riešenia, tak vás podporíme. Spoločne budeme zastupovať európske politiky vždy, keď budete bojovať za naše spoločné politické ciele, sa k vám pridáme, rovnako vždy, keď budete za hranicami zastupovať a hodnoty, sloboda, tolerancia, rešpektovanie slabších a solidarita. Ja vám želám veľa úspechov počas vášho predsedníctva. Merci beaucoup, euh, cher collègue Daul. Ďakujem veľmi pekne, milý kolega Daul. Ďakujem za tieto priateľské slova. A teraz nasleduje Maria Badia i Kučet za sociálnych demokratov. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem vám v mene Progresívnej aliancie socialistov a demokratov. By som chcela zagratulovať k tvojmu zvoleniu za predsedu Európskeho parlamentu. Pre našu skupinu je čest, že náš člen nás bude viesť v Európskom parlamente. Ty už si poukázal na rôzne problémy, hrozby a rizika pre Európu a aj samotný parlament. Hrozba pre základné práva, sociálna kríza, finančná kríza a rovnako riziko, že parlament stratí vplyv, ak sa bude uprednostňovať medzištátna metóda. Ale práve v týchto ťažkých časoch je nevyhnutné hľadať osobnosti, ktoré majú osobitné schopnosti. Osobnosti, ktoré vystupujú angažovanie za Európu a veľmi s veľkým nadšením bojujú za Európu. No a ty, pán predseda, tieto vlastnosti v sebe zjednocuješ. My už sme v minulosti spolupracovali, ja som o tom presvedčená. A je dobré, že s ohľadom na tento vývoj a tieto udalosti budeme môcť otočiť Európu na tú správnu cestičku, pretože z nej trochu zišla. Si predsedom všetkých poslancov v Európskom parlamente. Ja však pripomínam, že neustále ide o stabilnú, solidárnejšiu a spravodlivejšiu Európu, pre občanov a nie obchodníkov. No a preto môžeš neustále rátať s našou podporou. Veľa šťastia a veľa úspechov. Ďakujem pekne kolegne Badia. No a teraz za politickú skupinu liberálov dostáva slovo kolega Ferhovstad. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, milý Martin, milý predseda v mene mojej skupiny, aj mojom vlastnom, by som chcel najskôr zagratulovať k zvoleniu a rovnako by som chcel eh, zablahoželať eh, ostatným kandidátom. Ja musím povedať, že prvý príhod, pr- prvý prejav sa mi páčil. Bolo to v takom sociálno-demokratickom tóne, ale na záver tu zazneli slova skutočného predsedu. Myslím, že ste sa veľmi rýchlo poučili alebo naučili a vžili do svojej úlohy vážený pán predseda, najskôr sa musím obratiť na vašho predchodcu. predchodcu. Jezi Buzek, eh, s vami som eh, veľa rokov spolupracoval, spolupracujem v Európskom parlamente a iste treba uznať, že v Európskom parlamente je spolupráca a atmosféra veľa lepšia ako na eh, rade. Odviedli ste vynikajúcu prácu. Vy ste zaistili že sme sa prispôsobili Európskej novej zmluve, Lisabonskej zmluve, že sme v časoch krízy realizovali politiku. No a ja, Beňa, e, predsedu politických skupín, by som vám chcel poďakovať e, za vašu prácu pre Európsky parlament. Rovnako, pán predseda, by som rád dodal, a musím povedať, že počas predvolebnej kampane na post predsedu Európskeho parlamentu zaznievalo, že potrebujeme neutrálneho predsedu. Predsedu, ktorý nehlasuje. Predseda, ktorý nemá názor. Už ja musím k tomu povedať, že ma to prekvapilo. Ja patrím k tým, ktorí tvrdia, že potrebujeme predsedu, ktorý má názor, ktorý nie je neutrálny, pretože dnes nie je možné ostať, ostať neutrálny s ohľadom na medzivládnu, medzivládne vzťahy, ktoré zažívame. Nemôžeme zostať neutrálni kvôli rade, ktorá sa neustále snaží ignorovať metódu spoločenstva, metódu spoločenstva, ktorú sme už zavedli. Vážený kolega, nie je možné ostať neutrálny kvôli útokom na túto metódu. No a rovnako nie je možné ostať neutrálny kvôli narastajúcej vlne nacionalizmu a populizmu v Európe, ktorý je namierený proti európskym hodnotám. Vážený pán predseda, ja chcem, aby ste boli reálnym, skutočným predsedom nechcem, aby ste boli neutrálnym. Predseda, ktorý nemá žiadny názor, ja chcem predsedu, Martin, ktorý bude zastupovať Európsky parlament. Európsky záujem a záujmy členských štátov bude zastupovať tiež. Ja chcem tiež eh, predsedu, ktorý je za európsku integráciu. A povedzme to, dlhé roky sa to nedalo. Ja chcem predsedu, ktorý bude za európsky federalizmus, ktorý zavedli Schumann, Gaspari a Spinelli. No a milý Martin, ak je to možné, tak by som chcel predsedu, ktorý členským štátom budú pozvané na Európsku radu by predseda parlamentu, tak ako to robili aj predchodcovia, vysvetloval a hovoril pravdu členským štátom a povedal, že je to finančná, hospodárska, politická únia, ktorá je potrebná na záchranu eura. Ja myslím, že Európsky parlament a teraz musí spolu s komisiou prevziať zodpovednosť, rovnako spolu s Európskou centrálnou bankou, aby ukázal aké je správne východisko z krízy. Európa nie je problém v kríze, Európa je riešenie problémov dneška. Ja prosím, buďte zovievaví, benevolentní k vašim bývalým kolegom, predsedom skupín, buďte, prosím, flexibilní v prípade rečníckého času, pretože ako viete, ja ho v podstate nikdy nedodržiavam. Vielen Dank, Ďakujem pekne, kolega Ferhofstadt. A teraz za zelených e, kolegyňa Harms. E, ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, Martin Schulz. Skôr ako odôvodním e, to blahoželanie smerom na tvoju osobu, chcela by som sa najskôr poďakovať predchodcom tvojim, predsedom, predsedničke Európskeho parlamentu, ktorých som mala možnosť spoznať, tak ako Jerzy Buzek, Hans-Gerd Petering alebo pán Borel vždy našli svoj vlastný profil a tak e, zodpovedal vždy tým konkrétnym momentálnym výzvam. Chcem sa poďakovať aj proti kandidátom dnešným, pretože samozrejme e, to fungovanie vnútroparlamentnej demokracie opäť počiarkli svojim zapojením sa do volebného procesu. E, napriek tomu kvalifikovaná väčšina, ktorú si teraz získal ty, Martin Schulz, je tá rozhodujúca. A myslím si, že za to väčšinou sa skrývajú aj dobré dôvody nebol zvolený sociálny demokrat na špicu parlamentu, ale podľa mňa sa, e, bol teraz zvolený sociálny demokrat e, do popredia na, na špicu parlamentu, ktorý je skvelým europoslancom. Určite si e, spomenieš, keď si sa ma spýtal, čo by si povedala na to, keď sa stanem predsedom parlamentu, keby som sa stal predsedom. A ja som hovoril, ako si na to vôbec prišiel, na takúto myšlienku. Nevedela som si predstaviť, že Martin Schulz bude prvým zástupcom a že bude takýmto spôsobom diplomaticky postavený na čelo to, tejto snemovne. Teraz si to už viem predstaviť a chcem vyjadriť nádej, že tvoje osobitné, špeciálne osobné schopnosti a predpoklady naplníš a že často potrebnú, často potrebné diplomatické zručnosti budeš využívať a presne tie hrany a tie sporné miesta, ktoré sa tu objavujú a ktoré to celé stiažujú, že tie budeš teda obrusovať a to aj v rámci rôznych konfrontácií alebo teda spoločného fungovania s komisiou alebo s pánom Rompujom, respektíve s pánom Sarkozym, pani Merkelovou pri spoločných rokovaniach využiješ tie svoje zručnosti. Prísľub ktorý si ty dal eh, v rámci svojej osobnej eh, kampane, eh, mal niekedy isté prvky mierne naivné. Čiže tie, tie heslá, alebo teda jeden za všetkých, veci za jedného. Každopádne teraz sa nachádzame v situácii, keď je tu veľa rozporov v rámci snemovne a tu je treba dokázať že nielen nový predseda je pripravený nastúpiť na novú cestu, ale že aj samotná snemovňa, že tento parlament je schopný tie veci, ktoré sú formulované ako ciele, dodržiavať. Ako príklad mi napadá e, teraz tá konfrontácia s premiérom Orbánom. Hneď mi to došlo na, na mysel otázky mediálneho zákona v čase, kedy mohlo Maďarsko ešte veľa dosiahnuť na základe prijatia takéhoto mediálneho zákona, sa to nepodarilo pretože parlament umožnil komisii tieto problémy riešiť po vlastnej linii. Nie je možné, aby e, v súčasnej situácii s Maďarskom opäť bola takáto konštelácia, alebo aby sa to zopakovalo. A už e, bolo spomenutá Julia Timošenko a ja som e, to podporil toto teda vyjadrenie výrazným potleskom. Nie je možné, aby v Maďarsku, ktoré je členským štátom Európskej únie, aby v čase, v čase, kedy v Rusku sa vydávajú, vydávajú občania na cestu proti riadenej demokracii, v časoch, kedy Ukrajina eh, je eh, zúfala a nie je možné, aby v takýchto časoch eh, Maďarsko sa odklonilo od spoločných európskych ideálov a cieľov. Spolu s našou inštitúciou a spolu s no-, novozvoleným predsedom sa musíme všetkými silami vynasnažiť zabraniť takýmto trendom negatívnym. A nakoniec, Martin Schulz, ty preberáš eh, tento úrad eh, z môjho pohľadu v čase, ktorý je ešte náročnejší, v časoch, ktoré sú ešte náročnejšie, ako som si pripúšťala pred Vianocami. Nebola by som si myslela, že posledný krízový summit eh, bude, teda neovplyvný nejakým spôsobom ďalšie dianie. Ja prichádzam z Japonska a zažila som ako jen, ako mena krajiny sa ocitá v obrovských problémoch, teda jen voči euru zaznamenáva raketový rast. Toto všetko sa vymyká normálu. Nie je možné nadávať len, nedá sa teda nadávať len na ratingové agentúry, ale fakt, že politika má tak e, malý vplyv, že tí, ktorí našepkávajú z tých veľkých bank a že ratingové agentúry získavajú väčší vplyv ako tí tvorcovia politiky, a teda tí, ktorí sú politikmi v Európe, to nie je normálne. Je e, nevyhnutné konať konzekventne a pokojne. Nemyslím si, že medzi tým e, sa celý parlament skladal zo sociálnych demokratov, ale mnohé myšlienky, ktoré zaznievajú na pôde tejto snemovne, ktoré sa týkajú boja proti kríze a ktoré podporila aj veľká väčšina, tak je nevyhnutné tieto myšlienky aj voči rade a komisie konzekventne presadiť a nemôžeme vždy skôr ako vôbec sú vypočuté tieto naše myšlienky už e, sa e, dať nahovoriť na ďalší kompromis alebo dať do defenzívnej pozície. E, želám ti veľa úspechu, Martin. Viem, že to nebude jednoduché, ale za moju skupinu môžem a ja prislúbiť, že my nebudeme ti to spríjemňovať. A pokiaľ ide o ženy poslankyne, tohto, tejto snemovne chcem eh, to povedať, že po Simon Vej a po pani Fontaine by bolo veľmi dobré, keby sme odnes ako ženy poslankyne zabezpečili, že nebudeme gratulovať len ďalšiemu mužovi, ďalšiemu eh, predsedovi, ale že sa nám naskytne možnosť gratulovať predsedničke. Ďakujem za pozornosť, ďakujem pekne. Ďakujem, pani Harms. A teraz kolega Kelenen za konzervatívcov. E, pán predseda, e, budeme si musieť zvyknúť na toto oslovenie. E, v mene skupiny ECR dovolte mi ponúknuť oblahoželanie k vašej voľbe na post predsedu parlamentu a dovolte mi poďakovať aj Jerži Buzekovi za všetku prácu, ktorú odviedol počas posledného 2,5 roka Mal som to potešenie s ním pracovať intenzívne počas posledných týždňov len, ale určite bol schopným a kompetentným predsedom a bude veľmi ťažké nadviazať na jeho kroky. E, vy ste povedali Špíglu minulý týždeň, pán Šulc, že ľudia sú unavení, že sa dejú v kuloároch rozhodnutia alebo za zatvorenými dverami. Musím súhlasiť e, s tomto vyhlásením, ale nie je to bez istej irónie, keď si vezmeme, ako prebehla vaša voľba. E, máte zdravú väčšinu, Avšak e, to vaše víťazstvo nebolo zdrvujúce, ako ste určite zaznamenali. A dovolte mi poďakovať Dajane Volis a kolegovi Devovi za to, že z toho spravili voľbu a nie korunováciu. E, mali by sme byť hrdí patrične na úsilie, ktoré oni odvedli v rámci tohto volebného procesu. Aj keď sa diskutovalo o tom poste predsedu, čo z toho má plynúť, ako to má vyzerať. E, Nerč E, išiel na celý ten volebný proces takým svojim e, spôsobom, kde sa príliš nezviditeľňoval, ale bolo to fajn. E, čiže teraz ste zvolení vy a počas nadchádzajúceho obdobia vám želáme veľa úspechov. Môžete očakávať konštruktívny prístup z našej strany, takisto slušnosť a to aj napriek mnohým politickým rozdielom. Nesúhlasím s mnohými e, vyhláseniami, ktoré ste prezentovali dnes ráno, ale počas nadchádzajúcich rozpráv to tak určite bude viackrát a taká je demokracia, rešpektujeme sa navzájom vlastné teda názory a dúfam, že vy e, rovnakým spôsobom budete pristupovať aj k ostatným poslancom a že budete rešpektovať ich e, volené pozície bez ohľadu na to, z akého spektra pochádzajú. Budete zastupovať o niekoľko týždňov parlament na stretnutí Európskej rady. E, určite všetky hlavy štátov a vlád e, očakávajú s napätím, čo poviete. Určite sú zvedaví na to, ako budete reflektovať na tieto udalosti. Čiže ja vám chcem každopádne počas vášho funkčného obdobia popriať veľa úspechov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán Kelen. Kolegyňa Liotár za zjednotenú lavicu. Nech sa páči. Eh, de zware taak om onze... Áno, pán Šulc. Ja som tu na miesto Tabiského a to je ťažká pozícia, eh, ale samozrejme hovorím aj sama za seba, keď vám chcem poblahoželať k vašej voľbe eh, a do funkcie predsedu. Možno by som mohla zároveň ale poďakovať aj tým protikandidátom, že išli do toho boja a že spravili maximum a dúfam, že v budúcnosti e, budeme svedkami častejšie takéhoto postupu, že e, bude viacero tých kandidátov. E, pokiaľ ide o môj taký osobný postreh, je škoda, že nie ste ženou, ale tým nič nenarobíme asi. Ale možno by ste dokázali preukázať z času na čas aj svoje ženský, ženský princíp, tak povedať, alebo ženskú stránku, lebo zahlasovalo za vás aj značné množstvo žien. Určite veľa poslankyň poslancov spravilo tak aj kvôli tomu, aby vám preukázali službu, ale sú pravdepodobne niektorí poslanci, ktorí vás eh, zvolili, pretože vedia, že ste tvrdým bojovníkom. Boli ste zvolení v čase, ktorý je veľmi náročný, v čase krízy a viem, že Európsky parlament zohráva veľmi podstatnú úlohu, pokiaľ ide o zvládanie hospodárskej a sociálnej krízy. My sme jediná priamo volená inštitúcia zo strany občanov v rámci, v rámci teda EÚ. Ľudia sa obávajú straty pracovného miesta, straty istôt, obávajú sa, či si budú môcť dovoliť zdravotnú starostlivosť, e, či sa zabezpečia do dôchodku, ale takisto sa boja o budúcnosť svojich detí a dúfam, že budete zastupovať svojim hlasom práve týchto občanov. Viem, že je veľa inštitúcií a veľa oblastí e, v rámci Európskej únie, ktoré zastupujú svoje záujmy a ktoré sú aj silno zastupované jednotlivými osobami. Ale my musíme dávať hlas tým občanom. Veľa vecí sa deje v kuloároch, za zatvorenými dverami ktoré nie je to tým pádom dostatočne transparentné. Ja dúfam, že vy zvýšite transparentnosť a takisto zabezpečíte, že rozdielne názorové prúdy, ktoré sú v parlamente, budú dostatočne zastúpené. Lebo vy ste našim e, spoločným e, predsedom a my e, v rámci zjednotenej lavice vás budeme podporovať v tomto úsilí a dúfam, že to odvedíte tú prácu kvalitne. Ďakujem. Pani Liotard. Kolegyne, kolegovia, e, nie je to tak jednoduché. Kolega Verhofstadt si želá sexuálneho predsedu, e, pani Lyotard lutuje, že nie som ženou. Ja sa pokúsim to nejakým spôsobom zohľadniť. Teraz e, kolega Ferič za FD. Well, good morning. Dobrý deň, pán Šulc. Pán predseda Šulc. Viem, že moje úlohou je po, poblahoželať, ale nakoľko sme už vedeli dva pol roka dozadu, ako to dopadne, tá voľba, tak e, sa nezdá to byť príliš opravnené. V konečnom dôsledku nikto v Európe, modernej Európe, e, by nemal takúto mocnú pozíciu, ktorá by prebehla, alebo ktorá by bola rozhodnutá transparentne. Určite by pán Barozo súhlasil. Dnes ráno som tak uvažoval a rozmýšľal, akého predsedu Šulca dostaneme. E, bude to dôstojný, pokojný človek, ktorý sa chová ako predseda všetkých veľkých parlamentov po svete, niekto, kto je nad e, tou politikou, nad tými detailami a nad tými každodennými záležitostiami politiky a ktorý skutočne bude takým veľvyslancom, alebo bude to Martin Schulz, ktorého už poznáme dobre od roku 2004, ktorý je lídrom socialistov. Viete, koho mám na mysli? Ten vznetlivý, popudlivý, ktorý nevie kontrolovať eh, svoj temperament, eh, ktorý odmieta koľkoľvek, kto má iný názor, niekto, kto, je opav, op, tými, ktorí v rámci referenca vyjadra nie, ten, kto je protibritský až do špičky svojich prstov. Ja som tak uvažoval, ktorý Martin to bude. A ten úvodný príhovor eh, mi to jasne povedal. Budeme mať 2,5 roka politického fanatizmu zo strany predsedu. Musím povedať, že iba krajina z tretieho sveta, iba nejaká bananová republika by chcela mať e, skutočne takého politického predsedu Európskeho parlamentu. Nož ale takého dostávame. Ja možno, že zastupujem tú najmenšiu skupinu v tomto parlamente, pán Šulc, ale môžem vám povedať, že je to skupina, ktorých myšlienky a názory sú, sa, sú teda z, počúvané stále väčším počtom obyvateľov v celom tomto kontinente. Som si istý, že súhlasíte. Takisto je asi 50 na 50, či si ľudia myslia, že táto EÚ je dobrou alebo zlou vecou čo tu zastupujeme, pán predseda, to nie je antieuropizmus, čo my tu zastupujeme. My si skôr myslíme, že, alebo veríme v štátnu demokraciu jednotlivých členských štátov. Chceme Európu obchodujúcu, spolupracujúcu, zodpovedajúcu. My nechceme Európu, ktorá by chcela byť nejakou globálnou superveľmocou a nechceme, aby bola riadená pánom Borozom a jeho komisiou a komunitárnou metódou. A dúfam, že budem poskytovať vašemu predsedníctvu tú dobrú politickú opozíciu počas najbližších 2,5 roka a dúfam, že, nás eh, budete spravili, že si nás spravili vypočujete. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Herbert Lehner. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Schulz, predovšetkým by som vám chcel zablahoželať k vášmu volebnému úspechu pred niekoľkými hodinami. Ja by som chcel zablahoželať v mene mojej politickej skupiny. Žiaľ, nemali sme tu skutočnú rozpravu, takú ozajstnú eh, na túto tému, ale keď sme vlastne vopred vedeli, že čo sa bude diať. Vaše meno bolo na bolo jednoducho zišlo, tak eh, musíme to akceptovať. Pred niekoľkým neurčitým časom ste nazvali mojich kolegov fašistami. Neviem, či to je vhodné pre demokraticky zvoleného predsedu parlamentu. Nikdy ste sa od týchto vlastných slov dištanco- nedištancovali a myslím si, že to je dosť polutovania hodné, pretože to ani vlastne neodráža celkom vás a dúfam, že vy tieto slova stiahnete späť pretože pán predseda, demokracia je len tedy demokraciou, ak ľudia môžu vyjadriť svoj názor, aj keď je to proti väčšine a nie je správne nazývať ich za to fašistami. Všetci sme demokraticky zvolení, všetci sme, e, tu máme svoj mandát a musíme sa navzájom rešpektovať. Dnes je Európska únia v ťažkostiach, európsky občania nikdy nemali takú nízku dôveru v budúcnosť ako dnes a stále väčšia časť populácie sa chce vrátiť vrátiť do, svojich, e, do stavu svojich e, jednotlivých členských štátov, od národných štátov. A teraz e, sme takisto pod vojenskou vlajkou NATO a sme vlastne zapletení do rôznych vojen. To je v našej časti Európy sme mali našťastie celé dekády, desaťročia teraz mierovú situáciu a Európe sa nepodarilo, alebo respektíve európska sociálna demokracia jednoducho skrachovala. Takže niečo s tým musíme urobiť. Takže pán predseda Šulc, dúfam, že budete aj našim predsedom a zabudnete na sociálnu demokraciu a postavíte sa, e, stanete sa nadstranickým. Dúfam, že si vypočujete e, názory všetkých demokratických hnutí, ktoré sú zastúpené v tejto sále. Všetci sme demokraticky zvolení a preto všetci máme právo byť, aby sa s nami rovnako sa obchádzalo. Nie som si tiež istý, či chceme vidieť nejakú európsku sociálnu demokraciu v budúcnosti. Nechceme byť súčasťou takej to demokracie, ale chceli by sme, aby bola tu veľmi dobrá spolupráca. Želám vám všetko dobré a veľa úspechov vo vašom úrade. A bolo by veľmi dobré na začiatok, keby ste e, splnili jeden z cieľov tohto parlamentu, keby ste už ukončili toto neustále cestovanie medzi Bruselom a Štrasburgom. Želám vám veľa úspechov a ako predsedu a verím, že budete úspešní. Ďakujem. Predseda, ďakujem pekne. Teraz dám slovo za komisiu pánovi predsedovi Barozovi. Herr Präsident, Vážený pán predseda, drahý Martin Schulz, vážené dámy, vážení páni, poslanci. Videli sme úspešnú voľbu na post predsedu parlamentu a ja chcem srdečne zablahoželať Martinovi Šulcovi. Bol prvý poprvýkrát zvolený do Európskeho parlamentu v roku 1994. Odvtedy e, tento parlament e, viackrát e, zažil jeho silnú osobnosť, jeho politické schopnosti a jeho e, angažovanie sa za Európu má oprávnene ambicio, ambicioznú víziu a o úlohe tohto parlamentu a on chce, aby bol počuteľný hlas občanov Európy a to lepšie ako doteraz. Martin Schulz a celý Európsky parlament môže takýmto e, spôsobom teda naďalej e, počítať s podporou Európskej komisie. Takže dnes je to dôležitejšie ako kedykoľvek eh, predtým, teda posilniť európsku demokraciu. Tí, ktorí na národnej úrovni eh, tvrdia, že demokracia môže byť iba národná, asi nepochopili, že už eh, žijeme v časoch globalizácie, teda v 21. storočí a tí, ktorí nesúhlasia s predstavou európskej demokracie, a teda európskou zvrchovanosťou, ktorá stavia na národných, e, potom skutočnú zvrchovanosť dávajú nejakým e, zvláštnym subjektom na trhoch. A v časoch krízy keď e, stojíme pred obrovskými výzvami, je e, naozaj dôležité pre všetky politické síly spolupracovať pre silnú e- Európu. Ja by som naozaj chcel vzdať hold aj iným kandidátom, ktorí boli kandidáti, teda Diane Wallis a Niečovi Devovi. Dámy a páni, Chcem sa taktiež e, srdečne e, poďakovať e, predchádzajúcemu predsedovi Jeržimu Buzikovi. On ako predseda tohto parlamentu naozaj pôsobivo sa zostil tejto úlohy v historických a ťažkých časoch. Bolo tu nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy a taktiež veľké hospodárske a politické zmeny vďaka dobrej spolupráci medzi našimi dvoma inštitúciami za posledných dva a pol roka sme položili e, pevné základy pre naozaj skutočné partnerstvo medzi parlamentom a e, komisiou a to je súčasťou spoločného AKI. Ale je tu viac predseda Buzek, bol taktiež prvý predseda Európskej inštitúcie, ktorý prišiel e, z krajiny Strednej a Východnej Európy o prvý odpadu železnej opony. Jeho predsedníctvo znamená e, e, naozaj realizáciu sna miliónov e, ľudí. Takže za to sa mu chcem naozaj srdečne poďakovať. Ďakujem bardzo po polsky, pán predseda Barroso. Dámy a páni e, poslanci, my teraz máme za e, úlohu uplatniť e, rozhodnutia tak, aby Európa bola silnejšia, konkurencieschopnejšia, zjednotenejšia. Opatrenia finančnej stability a hospodárskeho rastu, to musia byť naše priority v nadchádzajúcich mesiacoch. Európu nemôžeme budovať iba na disciplíne a sankciách musí tu byť konvergencia, solidarita a nádej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 ten rast zohráva čím ďalej tú väčšiu úlohu. Tá nádej musí vyhrať nad cynizmom a stratou ilúzií a musíme jasne dať najavo našu e, vôľu, spoločnú vôľu spolunažívať, ale taktiež e, treba spraviť tie obety, ktoré si kríza vyžaduje, ale musia byť rozdelené spravodlivo. Nemôžu to byť tí najchudobnejší stredné vrstvy, ktoré budú e, platiť za tú faktúru krízy. Aj sociálna spravodlivosť je E, súčasťou úspechu našej odpovede. Vážený pán predseda, dámy a pani poslanci, v týchto naozaj ťažkých časoch, aj keď stimulujúcich, e, dovolte, aby som zaželal e, všetko dobré a vedzte, že máte 100% podporu Európskej komisie, budeme s vami plne spolupracovať a ide nám o to, aby Európa z krízy vyšla silnejšia a zjednotenejšia. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Chcem sa poďakovať za všetko, čo tu odznelo, milé aj menej milé. Je to dosť e, e, emóciami nabitá chvíľa pre mňa, pre mnohých mojich priateľov. A ak dovolíte, tak okrem e, slov vďaky z mojej strany vám všetkým niekoľko osobných e, pozorovaní. Ja sa e, pokúsim byť predsedom vás všetkých bez ohľadu na e, politickú príslušnosť. Je to naozaj moja úloha, je to aj môj slub vám. Chcem sa vám poďakovať, predseda Barroso je tu doplnkovosť medzi prácou európskych inštitúcií a to je nielen potrebné, ale je to naozaj zásadné pre EÚ. A vedzte, že môžete plne počítať s Európskym parlamentom aspoň s veľkou väčšinou tohto parlamentu a hlavne e, so mnou. Ja e, som váš budúci spojenec čo sa týka eh, boja eh, za eh, metódu spoločenstva. Dámy a páni poslanci, Tie slova, ktoré tu odozneli na moju adresu, sú pre mňa veľmi dojímavé. Je to veľká zodpovednosť, tá najvyššia, ktorú má vlastne predseda Európskeho parlamentu, pretože predsedom všetkých poslancov. Myslím, že všetci, ktorí ma poznáte, viete, že ostávam sociálnym demokratom, ale nie som predsedom sociálnej demokracie, ale som prezidentom Európskeho parlamentu. A mojou povinnosťou je chrániť záujmy celého parlamentu. Poprosím vás ešte o pochopenie, pokiaľ ide jednu ďalšiu poznámku. Pre mňa je táto chvíľa ozaj veľmi dojímavá. A nie len pre mňa tu v tejto miestnosti je aj mnoho mojich priateľov, aj na tribúne priatelia a aj učiteľ. Keď som mal 7 rokov, mám tu priateľov z toho futbalového týmu, kde som hral. Nebol to veľmi úspešný tým, ale ten najlepší, v akom som hral. Sú tu predstavitelia nášho mesta, bývalý starosta, aj môj predchodca aj môj nástupca z Aachenu a je tu aj moja rodina. Dúfam, že mi dovolíte privítať aj všetkých ich. Sú totiž súčasťou môjho života. Ďakujem vám, vážení kolegov. Predchádzajúci eh, pos- predsedovia Európskeho parlamentu. Je to pre mňa veľká česť, ale nie len pre mňa, pre celý Európsky parlament. Naozaj je mi veľkým potešením. A keď vás tu vidím oproti mne, tak e, si uvedomujem, ako dlho už som poslancom tohto parlamentu. Mal som tú čest eh, slúžiť so všetkými, okrem Enrique Baron, on tu už bol predo mňou, ale e, bol e, môjim predchodcom, keďže predsedal socialistom v tom čase. Takže ďakujem za vašu prítomnosť, ďakujem za to, že ste vašou prítomnosťou vzdali mne e, česť a teda Európskemu parlamentu. Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Je tu jedna nová vec, o ktorej by som chcel hovoriť pretože si myslím, že e, pre e, náš verejný imič je dôležité, aby sme spolupracovali a vylepšili e, tento obraz, pretože najhoršie to vyzerá, keď sem príde niekto do tejto zasadacej miestnosti komisia a rada môžu ešte hovoriť a kolegovia medzi sebou veselo diskutujú a predseda s tým kladivkom nemá šancu. Takže ja som sa rozhodol pre zvoniec E, ten budem používať v budúcnosti. To myslím, že je e, počuteľnejšie ako to kladivko, aspoň ja som sa preto rozhodol. Takže ďakujem ešte raz a ostante tu, prosím, ešte chvíľu, keďže musím ešte povedať niečo k e, postupu. Takže ďakujem všetkým ešte raz za vyjadrenia a ďakujem za podporu. Bevor wir heute Nachmittag zusammenkommen, Predtým, ako e, sa stretneme dnes večer, dovolte kolegovia a kolegyne, aby som ako novozvolený predseda tohto parlamentu e, tým e, proti kandidátom spravil ponuku pán Deva, pani Wallis. Ja by som si želal, keďže tá kampaň a ten volebný boj bol férový. Teda želal by som si, aby sme ostali v kontakte E, keď som sem prišiel, najprv som si myslel, že je tu e, demonstrácia v prospech Julie Timošenkovej, e, bol to aj ten, bola, bol to aj ten vzduchový balón, ale potom som si uvedomil, že je to pre pána Devu Dajena. Ja by som chcel ostať s vami v kontakte. Vy ste totiž prispeli k tej volebnej diskusii a, a išlo o budúcnosť Európskeho parlamentu. Bolo to dôležité, čo ste povedali, takže ja by som chcel ťažiť z vašich myšlienok eh, nezávisle od výsledku týchto volieb. Ďakujem za, tu, eh, za ten férový eh, boj a naozaj by som bol rád, keby sme aj v budúcnosti úzko spolupracovali. Kolegovia, kolegyne, voľba podpred